Dámy a páni, budeme pokračovať po tomto dramatickom oznámení. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia bola rozdaná. Pýtam sa, či sa niekto chce vyjadriť. Zdá sa, že nie, takže táto zápisnica je teraz